Ja öffne die Sitzung. Takže opäť začneme. Kolegovia, najprv tu máme žiadosť v súvislosti s rokovacím poriadkom kolega Austrevičius. vážený pán predseda vážený pán komisár